zmeníte politiku, ktorá sa sústredí len na produkciu. My sa musíme sústrediť na prácu a pracovné miesta. Ďakujem pekne a pán Paška, nech sa páči. Vážený pán komisár, vážený pán predseda e, rady, e, rokovanie Európskej rady koncom októbra prebiehalo v zložitej situácii. Všetky krajiny v súčasnosti korigujú svoju hospodársku